Uh, Dovolte, aby som vás privítala na našom rokovaní výboru EMPO a výboru premenové otázky. A teraz budeme mať výmenu názorov o špecifických odporúčaniach pre krajiny. Na túto výmenu názorov sme pozvali pána Mm, Dombrovského podpredsedu, ktorý má na starosti euro a sociálny dialog, a pani Thyssen, komisárku pre zamestnanosť, sociálne e, otázky, zručnosti a mobilitu pracovnej sily a pána Piera Moskovičiho, komisára pre e, ekonomické a finančné otázky, zdaňovanie a clá. Ekon a Empl si budú striedať predsedničku storičku a dovolte, aby som ja začala tým, že dám slovo najprv e, pánovi Dombrovskému, aby uviedol problematiku, dúfam, takých 6-7 minút, keby vám mohlo stačiť, aby sme mali dostatok času na, potom na diskusiu. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička, vážení poslanci a poslankyne prvom rade dovolte, aby som sa vám poďakoval za túto príležitosť vymeniť si s vami názory na európsky semester a konkrétne na konkrétne odporúčania pre členské štáty. Skôr ako začnem hovoriť o tejto téme odporúčaní pre konkrétne krajiny, tak by som povedal, že túto diskusiu máme deň po správe e, o dobudovaní hospodárskej a ekonomickej únie. Možno by dovolite, aby som povedal niekoľko slov o tejto správe a venoval aj pozornosť otázkam, ktoré súvisia s európskym semestrom a jeho racionalizáciou. Správa uvádza pragmatickú, realistickú charakteristiku situácie budovania tejto menovej hospodárskej únie, hovorí o tom, čo je potrebné pre fungovanie únie, hovorí sa o v ekonomickej, e, finančnej, fiskálnej, e, politickej únii. A teraz by som sa ja zameral na tú oblasť, o ktorej hovoríme tu. To je cesta k dobudovaniu EMU. Dobudovanie EMU treba urobiť so skombinovaním konkurencie, schopnosti, súdržnosti a posilnené konvergencie. Potrebujeme silnejšie zdieľanie rizika súkromných aj verejných kanálov, dobudovanie bankovej únie, kapit- únie kapitálových trhov, ako aj vytvorenie makroekonomickej stability eurozóny teda hovoríme o procese konvergencie a lepšom vzdielaní zvrchovanosti. Hlavnou prioritou je teraz riešiť hlavné hospodárske a sociálne problémy na základe existujúcich zmluv. To znamená zosilnenie úsilia k budovaniu rastu a pracovných miest, realizácia štrukturálnych reforiem, podpora investícií, zvyšovanie fiskálnej zodpovednosti. Vlastne hovoríme o prehlbovaní EMU konaním, aktivitou Semester je našim hlavným procesom v tejto činnosti a preto sa teším na našu diskusiu v nadchádzajúcich týždňoch a mesiacoch. Teraz by som sa vrátil k dnešnej téme. Chcem sa poďakovať predsedovi aj poslancom za to, že mám túto príležitosť mene komisie hovoriť o tom, ako vyzerá európsky semester v roku 2015, najmä v oblasti odporúčaní pre konkrétne krajiny. Je to prvé vydanie takýchto odporúčaní v rámci nového kolegia aj funkčného obdobia tohto parlamentu. Ako sme oznámili v, v prehľade prác na rok 2015, o to som hovoril v decembri, komisia pristupuje k práci racionálnejšie, zoštihlenejšie, chce posilniť vlastníctvo reformného procesu a zlepšiť takto realizáciu štrukturálnych reforiem. Prvým prvkom tohto posilneného, zracionalizovaného e, prístupu je proces. E, správy o krajinách sa vydávajú vo februári e, a potom sa vyhodnocujú potom komisia pripravuje návrh odporúčaní pre konkrétne krajiny. E, analýza komisie sa zverejňuje veľmi rýchlo, aby sa umožnil zintenzívnený dialog, či dvojstranný alebo viacstranný, a aby sa na ňom mohli zúčastniť aj iní ako národné vlády, tak aby sa zabezpečila hĺbšia účasť sociálnych partnerov a národných parlamentov. Ja som navštívil niekoľko krajín, kde som prebral analýzu komisia odporúčania s vládou, parlamentmi a sociálnymi partnermi s pomocou Mariany aj Piera sa nám podarilo viesť takéto politické diskusie takmer vo všetkých členských štátoch. Prijatie bolo väčšinou pozitívne, i keď sme videli niekedy rozdiely v názoroch na niektoré veci. Takto sa dostávam k druhému prvku tejto racionalizácie, zo štíhlenia, ktorý vidno v hlavnom balíku. To je väčšie zameranie, e, adresnosť. Tieto odporúčania pokrývajú len kľúčové priority makroekonomického a sociálneho významu tam, kde je potrebná naliehavá akcia členských štátoch. Odporúčania z roku 2015 odrážajú nerovnováhy na makroekonomickej úlohe, úrovni, tam, kde je to primerané. Napríklad Bulharsko, Chorvátsko, Francúzsko, Taliansko a Portugalsko majú konkrétne odporúčania, ktoré sú veľmi konkrétne, širšie a odrážajú naliehavosť situácie Zameriavajú sa na prvky, kde by sa mal dosiahnuť e, pokrok v období 12 až 18 mesiacov. Už nepokrývame oblasti, kde sa môžeme spoliehať na iné vládne postupy. Celkové toto úsilie viedlo k zníženiu počtu odporúčaní takmer o tretinu. Chcem povedať, že ak v niektoré oblasti chýbajú konkrétne odporúčania, neznamená to, že sa tam má skončiť reformný proces. A Európa v, a e, komisia v súlade s cieľmi Európa 2020 bude stále sledovať tento pokrok. Konkrétne odporúčania za rok 2015 sú zamerané na prioritné otázky v súlade s prehľadom, ročným prehľadom rastu na posilnenie investícií, zvýšenie produktivity a dosiahnutie možného rastu odstránením prekážok vo financovaní, e, zvýšení investícií a podobne. Štrukturálne reformy e, majú umožniť zvýšenie schopnosti a zodpovedné fiskálne politiky majú dosiahnuť správnu rovnováhu medzi krátkodobou stabilizáciou a dlhodobou udržateľnosťou a majú zohľadniť konkrétnosti, špecifičnosti toho, ktorého staku. Zmeny vo verejných financiách majú viesť k väčšej podpore rastu. Mariana Pier budú o tom ďalej hovoriť konkrétnejšie. Keďže som podpredseda zodpovedný za euro a sociálny dialog, chcem zdôrazniť tie opatrenia, ktoré sa týkajú eurozóny. Hovoríme tu o opatrenia, ktoré majú posilniť spravovanie mu, majú zlepšiť koordináciu medzi členskými štátmi EMU e, so súčasným zachovaním ich nezávislosti. Takže na záver, komisia je odhodlaná viesť e, e, integrovaný a trvalý E, dialog. Myslíme si, že racionalizácia semestra bola krokom vpred a sme veľmi radi, že e, vidíme, že výbor Econ aj EMPL veľmi efektívne spolupracujú s nami a sme pripravení pokračovať v tejto činnosti. Tešíme sa na to a ja dúfam, že náš nový prístup angažovanosti a zamerania racionalizácie prinesie potrebné výsledky a že parlament zohrá svoju úlohu, ktorú má v tomto procese. Ďakujem. Ďakujem, pán Dombrovskis. A teraz dám slovo pani Tysen, e, komisárke pre zamestnanosť, sociálne veci, zručnosti a mobilitu pracovnej síly. Máte 5-6 minút. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Vážené poslanky, neposlanci, kolegovia, ja by som sa zaberala na tie sociálne odporúčania v zamestnanosti, ktoré, ako viete, sú vitálnou súčasťou racionalizovaného európskeho semestra ako viete, nezamestnanosť v EÚ klesá na, a klesla na jednociferný údaj 9,7 v apríli. To je najnižší rekord od septembra 2011 a v oblasti eura zostáva nezamestnanosť na úrovni 11,1 To je dvojciferné údaj síce, ale vidíme aj tu pokles. Ale napriek tomu vidíme pred sebou mnoho problémov, a ako vidíte, máme 23,5 milióna spoluobyvateľov, ktorí sú bez práce a 4,7 milióna z nich sú mladí ľudia. Vidíme veľké rozdiely medzi členskými štátmi. Momentálne sa môžeme pozerať na tieto výzvy s obnovenou dôverou v našu schopnosť produkovať miesta, pracovné miesta a rast, ale to neznamená, že by sme si mali sadnúť a založiť ruky. Naopak, musíme sa nadýchnúť a spraviť dlhodobú udržateľnú zmenu našich systémov sociálneho zabezpečenia a trhu práce, aby sme dnešné problémy mohli zanechať za sebou. Odporúčania v oblasti zamestnanosti a sociálnej oblasti sú zamerané na štrukturálne reformy trhu práce a reintegráciu tých, ktorí boli najviac zasiahnutí krízou. Najväčšou výzvou je nezamestnanosť mládeže a dlhodobá nezamestnanosť. Záruka mládeže, garancia mládeže prináša e, svoje výsledky. Máme vyše 500 tisíc mladých ľudí, ktorí si našli prácu v roku 2014, e, teda od roku marca 2014 až po marec, ale 11 mladých osôb z späť, e, mladých osôb je bez práce a okrem toho je tu veľký počet ľudí, ktorí sú dlhodobo nezamestnaní, takže musíme byť zameraní na aktívne e, politiky trhu práce a dostatočné služby zamestnanosti, ktoré budú spolupracovať s úradmi sociálnych vecí, sociálnej pomoci. E, naše adresné opatrenia majú zvýšiť účasť na trhu práce zraniteľných skupín, ako sú ženy, migranti, starší občania alebo pracovníci s migračným pozadím Zlepšenie vzdelávania a zručnosti je taktiež kľúčom. Je to kľúčový faktor pre zamestnateľnosť a prístup k trhu práce. Kľúčové reformy, si, e, ktoré sú potrebné, sa týkajú prevencia predčasného odchodu zo školy, celoživotné vzdelávanie, prístup k odbornému vzdelávaniu, reforma vyššieho vzdelávania. Pokiaľ ide o mzdy, vyzývame takým zdám, ktoré zohľadnia vývoj v oblasti produktivity, aby sme našli rovnováhu medzi konkurencieschopnosťou, tvorbou pracovných miest a agregovaným dopytom. Kľúčová úloha sociálnych partnerov je v tom, že zabezpečia e, teda účasť sociálnych partnerov je dôležitá, preto aj sme zabezpečili takéto výsledky. Pokiaľ ide o vývoj zamestnanosti a nezamestnanosti, divergencia v chudob, v trendoch v raste chudoby. Tu vidíme celkový nárast v členských štátoch, najmä v dôsledku nárastu chudoby v krajinách eurozóny, tých krajinách, kde najviac zúrila kríza. Tieto odporúčania sa zameriavajú na znižovanie chudoby a sociálnej vylúčenosti, na vyplňanie nedostatkov v sociálnych sieťach, záchytných sieťach v členských štátoch, ako aj aktivačné opatrenia. Venujeme väčšiu pozornosť aj starostliv- oblasti starostlivosti o deti, predškolského vzdelávania, výchovy pre deti, ktoré sú z deprivovaného prostredia. A to je dôležité na to, aby sme zabranili, aby sme preťali kolobek pre prenosu chudoby a vylúčenia, najmä v tých členských štátoch, kde je veľká časť romského obyvateľstva. Pokiaľ ide o dôchodky, tak tu zameranie bolo na posilnenie udržateľnosti a primeranosti, pričom sa má zabezpečiť dlhší pracovný život. To znamená obmedzenie prístupu k predčasnému dôchodku, prispôsobenie veku odchodu do dôchodku s očakávanou dĺžkou dožitia a Ďalšia otázka je harmonizácia odchodu do dôchodku medzi mužmi a ženami. Potom veľkou témou v oblasti verejných financí, ktorú sme ešte nezachytili dostatočne a nerozpracovali, je oblasť zdravotníctva. A zdravotníctvo, ako viete, sa má starať alebo zabezpečiť každému prístupku kvalitnej zdravotnej starostlivosti, nie len pre bohatých z našej spoločnosti. Kľúčové odporúčania v zdravotníctve je nákladová efektívnosť, racionalizácia poskyt poskytovania služieb čo najefektívnejším spôsobom. A na záver, doba dozrela na dokončenie štrukturálnych reforiem, to je zásadné, rozhodujúce pre Európu musíme sa pozerať už ďalej, ako sú naliehavé dôsledky z e, krízy, ale potrebujeme vybudovať zručnosti, ktoré nám umožnia v dlhodobom horizonte posilniť konkurencieschopnosť na svetovej scéne a súčasne s tým posilníme náš európsky sociálny model. Naša komisia si myslí, že náš racionalizovaný prístup vďaka silnejšej prioritizácii urgentných vecí nám umožní dodržať našu časť dohody a teraz je e, lopta v bránke členských štátov, aby zabezpečili realizáciu. Ďakujem a teraz dávam slovo pánu Pierovi Moskovičimu, komisárovi pre ekonomické a finančné otázky. Nech sa páči. Ďakujem pani predsednička, pán predseda, drahí kolegovia, pani poslanci, dámy poslankyne. Tohto ročné Odporúčania pokrývajú e, centrálne priority ekonomické aj sociálne, ktoré si vyžadujú pozornosť štátov v nasledujúcich 12 až 18 mesiacov. Najskôr priority viacero odporúčaní má za cieľ skorigovať nedokonalosti finančného sektora. Treba identifikovať prekážky investíciám, treba zlepšiť e, podnikateľské investičné prostredie a trh s, produktmi a so, s produktami a so službami a treba mať konkrétne riešenia. Polovica členských štátov ešte stále musí viac zreformovať dôchodkový systém e, s príslušnými niansami. Takisto pokiaľ ide o fiskálne systémy, všetky členské štáty, e, Dánsko, e, Estonsko, Fínsko, Malta, Holandsko, Rumunsko, Švedsko, Slovinsko, Slovensko, už a 17 ďalších e, musia prijať špecifické opatrenia, aby e, zredukovali e, daňové zaťaženie pracujúcich a rozšírili daňový základ. A ešte treba sformulovať špecifické odporúčania pre rozpočtové príjmy. Máme tu krajiny Švedsko, Luxembursko, Nemecko a Holandsko, Slavinsko, ktoré sú súlade s paktom stability a rastu a voči ním teda sme nevydali žiadne odporúčania. Grécko je v inej kategórii. Rozpočtové odporúčania majú zabezpečiť súlad pravidiel paktu, zlepšiť vzťahy medzi rozličnými úrovňami vlád, pokiaľ ide o rozpočty. A ja by som chcel trochu viac zašiel do detajlov v tejto oblasti. Globálne môžeme povedať, že že rozpočtový e, profit v Európe sa zlepšuje. Väčšina členských štátov zredukovalo svoj deficit v roku 2014. Globálny deficit e, vlád Európskej únie sa znížil pod hranicu 3%, to je prvýkrát od roku 2008, a deficit v zóne euro sa znížil na 2,4%. A táto tendencia je platná aj tento rok, aj v budúcom roku. Poprvýkrát HDP eh, začne tento rok eh, narastať a to je veľmi dôležité. Zároveň treba skonštatovať, že väčšina členských štátov, ktoré mali problémy, eh, tak eh, vlastne už si uvedomili svoju situáciu, asi polovica z nich už eh, by ma, mali vlastne splniť požiadavky Paktu stability a rastu na tento rok. Navyše väčšina členských štátov by nemala by mala byť už v súlade s týmito podmienkami paktu v roku 2016 a je tu 11 krajín, kde ešte existujú také výrazné odklony a potom tu máme niektoré krajiny, ktoré možno nebudú môcť eh, ešte na, náležite skorigovať svoje rozpočty, to je Portugalsko, Estonsko, Chorvátsko a Francúzsko. A tu je veľmi dôležité, aby členské štáty využili súčasné obdobie nízkych úrokových sadzieb, aby mohli pokračovať v politike znižovania deficitu a dlhu hovoril som teda o Chorvátsku a nie o Maďarsku, lebo anglické a francúzske e, skrátky sa trochu lížia, ale sú tu ďalšie štáty, ktoré by mali e, vlastne ešte podporovať investície, to je najmä Nemecko, ale všetky členské štáty by mali udržať rozpočtovú disciplínu. A teraz Dovolte mi teraz prejsť k tým krokom EDP, ktoré navrhujeme. Poprvýkrát e, navrhujeme, e, aby Malta uzavrela e, to konanie pre nadmerný rozpočet, pretože sa jej trvalo podarilo, podarilo udržať tento schodok po 3%, čo týka riadenia s komplexnými opatreniami a systémovými dôchodkovými reformami. Toto je teraz pod 3 takže navrhujeme to isté, ale hovoríme, že zvrátenie toho dôchodkovej reformy z 99. nevytané. Svojné kráľovstvo e, neopravilo e, svoj nadmerný schodok e, do lehoty, ktorú určila rada, preto navrhu, my sme rade, aby prijal rozhodnutia, ktoré určuje e, neúčinné kroky a určenie nových lehôd vo finančnom roku 2016 2017. Pre Fínsko sme e, vydali 13. maja správu, ktorá e, hodnotí nesplnenie e, dlhu a e, deficitného kritéria. Odtedy e, sú k dispozícii nové informácie a nová vláda vo svojom programe zahrnula zoznam konsolidačných opatrení. Teraz komisia nebude navrhovať ďalšie kroky v rámci konania pre nadmerný rozpočet a Francúzsko. Teraz sa vrátim k Francúzsku. 10. júna vydala správu, kde oznamujú o svojich opatreniach tak, aby sa aby rešpektovala odporúčania rady, budú zverejnené v budúcnosti a môžeme povedať e, teraz, že veci idú skôr tým správnym smerom, aj keď ešte zostávajú e, konkrétne e, validácie. Ďakujem. Ja nakoniec eh, k tomu konaniu pre makroekonomické nerovnováhy. Eh, my sme hodnotili národné programy a podľa nás sú dostatočne ambiciozne a preto nenavrhujeme eh, posilniť ten postup v jadnom štáte v maji, pretože ide o to, aby sme podporili terajšiu obnovu. Niektoré štáty robili ďalšie snahy, aby prekonali svoje nerovnováhy, no celkovo Ehm, tieto ehm, odporúčania ehm, potvrdzujú ekonomickú stratégiu celej komisie a Európa musí e, zrýchliť e, štruktúrálne reformy? A samozrejme, krajiny musia prijať, vlády musia prijať rozpočtovú zodpovedosť pri primeranou mierou flexibility. Hlavnou úlohou v budúcich mesiacoch je urobiť všetko, čo bude v našich silách, aby boli tieto odporúčania aplikované v praxi posledných týždňoch som navštívil viacero členských štátov, ale kde som prezentoval a vysvetloval tieto odporúčania. Som presvedčený, že to pomáha chápaniu na národnej úrovni a e, akúsi, e, e, schválenie na národnej úrovni týchto odporúčaní, prijatie a ich prijatie. Európsky parlament je základným partnerom pri aplikovaní tejto stratégie a to je práve aj zmysel e, nášho dnešného spoločného zasadnutia. To je veľmi stručne, e, páni predsedovia, pani predsednička, drahí kolegovia, všetko. Ďakujem, pán Moskovici. Teraz dám slovo pánovi Tomasovi Hendelovi, ak e, chcete podať niečo, aspoň e, k poslancom výboru pre zamestnanosť. Áno, ja sa teším, že som naspäť podľa Ekorbe a chcem sa krátkosti všetkým poďakovať, ktorí e, počas mojej choroby mi e, želali všetko dobré. Ešte budem e, potrebovať istý čas, aby som sa do toho vrátil naspäť, no um, spolieham sa na vašu podporu a chcem sa hlavne poďakovať mojim zástupkyňam, najprv Marita Juskok, e, ktorá za týchto 11 mesiacov e, musela odviesť e, veľa práce, ktorú som jej zanechal. Marita, ďakujem a mm, tiež dúfam, že ma podporíš v nasledujúcich dňoch. Tak teraz naspäť k skutočnosti. A tu dám slovo v prvom kole a budem sa snažiť čo najstručnejšie, aby sme to viedli. 3 minúty e, bude lehota a začnem so spravdajcami pre semestrálne správy z výboru Ekon a zamestnanosť. Takže najprv pani Danuta Hebner a ona zastupuje správodajcu. Nech sa páči. Eh, ja len dnes eh, ho zastupujem a požiadal ma, aby som sa s vami podelil o tieto témy. Najprv eh, chcem povedať, že ste potešiť pán Rozatýho z troch dôvodov, pretože poprvé je to silné zamranie sa na relevantné otázky a Jedna je e, tie um, špecifické odporúčania pre štáty a e, ďalej sú to tie rozumné faktory, ktoré sa za e, to krehko obnovou v Európe a tiež vaše um, utekanie sa k um, mechanizmu prúznosti. Mám na vás tri otázky. Jeden poprvé je, že nie je jasné, ako komisia chce motivovať členské štáty, aby ďalej zrýchlili a splnili e, tieto odporúčania. Druhá téma sa týka správy podpredsedu a je to o demobilizácii členských štátov, aby e, plnili strukturálne reformy, ktoré sú zásadné pre e, ten, eh, to konanie v európskom semestri a po ďalšie pre malé a stredné podniky už eh, istý čas hovoríme, aby sa zlepšil prístup k financovaniu pre malé a stredné podniky a otázka je, že eh, kde sa dnes nachádzame v tom zlepšenom financovaní pre malé a stredné podniky. A tá posledná otázka, ktorá je podľa moja, sú tieto odporúčania pre eurozónu. Komu sú smerované? Kto má plniť to, čo očakávate od eurozóny? I think we'll give the floor also to... Myslím, že dáme slovo tiež eh, s pravdajcovi z eh, výboru pre zamestnanosť Sergio Gutierrez a mm, potom budete mať možnosť odpovedať. Pán Prieto má slovo. Gracias, presidenta, y muchas gracias. Ďakujem, pani predsednička, ďakujem, pán, kom, páni komisári, za vaše vystúpenia. Je naozaj pravdou, že sú isté špecifické odporúčania sa premenia aké, na akési deklarácie dobrých úmyslov a vlastne členským štátom sa potom odporúča politika, ale je pravdou, že tu boli isté negociácie, na ktorých sme sa nezúčastňovali a my chápeme, že teda pri týchto negociáciách došlo k istým zmenám. Ja chcem pomenovať to, čo týmto rokovaniam chýba chýba presvedčivý boj proti hlavnému európskemu problému a tým je nerovnosť. Pred týždňom e, Svetový menový fond e, e, zverejnil správu, že nerovnosť je spôsobená s menším rastom a s menšou sociálnou súdržnosťou. A to je potom e, v opačnej proporcii k akumulácii majetku, ktorý sa produkuje v Európe posledných rokoch. Napríklad priemerný rozdiel medzi desiatimi, najbohatší, desiatimi percentami najbohatších a najchodobnejších sa e, štvornásobne zväčšil. A preto mne tu chýba presvedčivá politika, možno malými písmenami, ako sme schopní zredukovať túto nerovnováhu. Táto nerovnováha má také tri politické piliere. Prvým je fiskalita ktorá je v Európskej únii veľmi nespravodlivá vzhľadom na e, prácu aj na kapitál, ale aj v rámci výnosov z práce. A e, táto, tieto fiskálne pravidlá sú veľmi prísne pre tie najnižšie e, príjmy a na tie najvyššie sú veľmi benevolentné. Nie, nie je vlastne proporčný a progresívny e, daňový systém. A potom tu máme e, odporúčania, ktoré dávam jednotlivým členským štátam a tam očakávame automatické e, zmeny napríklad v zdravotníctve, v penzijnom systéme a tak ďalej. A tam sa v posledných časoch skutočne príliš veľa zredukovalo, máme veľmi veľa dlhodobo nezamestnaných. A potom pozrieme sa na e, pracovný trh, nehovorím to ja, hovorí to Angela Merkel, ktorá to povedala v Európskom parlamente. Pravdepodobne tu bola príliš veľká flexibilita a vlastne v posledných rokoch sa v Nemecku aj v Európe schválili e, pracovné reformy a my zrejme budeme musieť túto prílišnú flexibilitu znížiť, pretože teraz väčšina, veľké percento európskych pracovných zmluv je buď na čiastočný úvezok, alebo sú to prekerné zmluvy. A to je taká pracovná chudoba, ktorá v Európskej únii narastá, my ju nedokážeme kontrolovať práve naopak. Odporúčania, ktoré som od komisie čítal naďalej, bijú na poplach, že malé zvýšenie platov menej ako o 1% môže zvýšiť e, kúpnu silu e, pracujúcich, takže sa prestaňme byť e, konkurencieschopní. To je veľký omyl, pretože my máme teraz nízke príjmy, nízku produkciu, nízku zamestnanosť a ak sa nám nepodarí E, dodržať udržateľné platy, tak budeme vo veľmi zlej situácii. Treba skutočne rešpektovať aj rovnosť pracujúcich, e, tak ako o tom hovorí na sociálny model. Uh, Teraz dám slovo najprv pánovi Dombrovskisovi na začiatok, aby sa pokúsil odpovedať. Máte slovo? Uh, uh, Dobre, ďakujem za tieto otázky. Pokúsim sa stručne reagovať na niektoré z e, nich. Myslím, že aj komisár má k tomu čo povedať. Najprv k tomu silnému zameraniu sa na e, odporúčania pre špecifické pre konkrétne štáty a pre zjednodušenie semestra. To bol náš cieľ a ďakujeme za túto pozitívnu prácu k plneniu, plneniu e, odporúčaní špecifických pre štáty. To je samozrejme kľúčová vec, ale keďže my zúrazneme vždy a často sa pýtame túto otázku, že to sú všetko e, odporúčania špecifické pre štáty a nie sú to príkazy. Teda ako môžeme e, zlepšiť e, plnenie odporúčaní, to je prostredníctvom väčšej zodpovednosti a dialogu so členskými štátmi a sociálnymi partnermi a členskými štátmi. A presne to robíme, keď zjednodušujeme ten semester a tiež predkávame zverejňovanie e, tých e, odporúčaní pre štáty a umožňujeme viac času do diskusí a e, počúvame ich odozvy a spätnú väzbu a snažíme sa dosiahnuť vyvážený súbor odporúčaní, ktoré môžu členské štáty pochopiť a naplniť vo svojej politike. Potom odporúčania pre eurozónu sa formálne smerujú eurozóne a je to pre eurozónu ako orgán aby sa diskutovalo, ako sa e, majú koordinovať e, tie makroekonomické politiky štátov eurozóny, aby e, sa riešili tie makroekonomické odporúčania v eurozóne. A potom niektoré ďalšie prvky, ktoré e, e, boli spomenané k tej e, nastavujúcej nerovnosti. e, kolegyňa o tom bude hovoriť a tiež k zdaneniu. E, komisia práve spustila iniciatívu na spravodlivé zdenenie, aby sa zvyšila spravodlivosť a účinnosť zdanenia právnických osôb v EU. Minulý týždeň a určite Pier k tomu povie pár slov. Uh, thank you, Madam Tyson. Ďakujem, pani Tyson. Uh, thank you. Thank you well. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Využijem tlmočníkov a budem odpovedať v svojej materčine. V prvom rade chcem odpovedať na otázku pána Kotiresa Spreda. Štúdia IMF e o nerovnosti, ktorá narastá a tá skutočnosť, že rastúca nerovnováha, nerovnosť je prekážkou rastu, bola už potvrdená aj štúdia, štúdiou OECD, kde sa hovorí, že je tu takáto nerovnosť a že táto nerovnosť je skutočne e, prekážkou rastu a preto sa treba venovať tomuto problému, či už redistribúciou v sociálnych opatreniach alebo daňami, tak aby, z toho, aby sme dosiahli rast. To znamená, že môžeme veslovať len tým, čo máme v rukách. To znamená, že presvieča členské štáty, aby to spravili, čo majú spraviť. Môžeme prijať aj niekoľko opatrení na európskej úrovni, ale jednoducho musíme spolupracovať s členskými štátmi, ktoré musia tiež prispieť. Takže vidíme v týchto konkrétnych odporúčaniach pre krajiny odporúčania, ktoré sa týkajú e, opatrení pre najzraniteľnejšie skupiny, tak aby sa zmenšovala nerovnosť, aby sa e, zmenšovala fragmentácia trhu práce a aj v tejto oblasti sú konkrétne odporúčania, ktoré smerujú k práci v tejto oblasti, aby sme mali plynulý vývoj. Všetko spolu znamená, že budeme mať väčšiu konvergenciu. To je to, čo chceme. To je, naša, to je výsledok našej prvej orientačnej debaty. To znamená, že máme len určité prostriedky v rukách a tie musíme lepšie využívať, musíme sa približovať, zbližovať, musíme viacej robiť pre občanov. A to určite urobí aj meto- e, komisia pomocou metódy koordinácie. Musíme navzájom rokovať, presviečať sa, stanoviť si ciele, mať e, peer reviews a podobne. To všetko môžeme stimulovať a ako som povedala, v niektorých oblastiach nemáme právomoc, v niektorých máme právomoc. To znamená, že môžeme konať tam, kde máme na to právo a inde musíme e, presviečať. A myslím si, že nástroj konkrétnych odporúčaní je veľmi dobrou cestou, aby sme ciele semestra v sociálnej oblasti tej, tento rok splnili. Ďakujem. Thank you. And now Mr. Ďakujem. Teraz pán Moskovici, máte slovo? Um, ako som to už vysvetlil v mojich odporúčaniach, 17 krajín dostane odporúčania v oblasti svojho fiskálneho systému a cieľom je zregulovať fiskálne zaťaženie pracujúcich. Ale a keďže Valdis ma prizval, aby som sa vyjadril, aké kroky chce komisia v tejto oblasti podniknúť, tak ja som rád, že to môžem a budem môcť tu v parlamente e, predstaviť. Sú tu také štyri hlavné osy v našom kroku, ktoré vychádzajú z, zo základnej analýzy. To znamená, že v súčasnosti e, fiskálne systémy pre podniky nezodpovedajú dnešnej dobe, boli robené pre 30. roky a nie pre zmeny, ku ktorým došlo, ku, e, v technológiách a tak ďalej. Takže my chceme, prispôsobiť zdanenie podnikov 21. storočiu, to umožní zároveň bojovať proti nerovnosti, ktorá postihuje daňových e, e, e, daňovníkov a takisto sa chceme vyhnúť aj únikom, pretože my vieme, že v súčasnosti e, tá, tieto mechanizmy daňových únikov E, vlastne spôsobujú to, že peniaze nám unikajú. My sa chceme vrátiť e, k projektu CCCCP, projekt Axis, ktorý Mariana veľmi dobre pozná. Rozdelili sme ho do dvoch etáp. Je tam spoločný balíček a potom sú tam konzultácie. Parlament, ja viem, že si želal ešte viac, ale my sme skonštatovali, že také príliš globálne prístupy v minulých rokoch tento proces zablokovali. E, týmto druhou osou to je efektívne zdaňovanie. My už nechceme akceptovať to, že členské štáty, ktoré produkujú bohatstvo v Európskej únii, platia málo alebo neplatia dane. E, lebo to efektívne zdaňovanie je, že teda platíme dane zo zisku v súlade s legislatívnymi pravidlami. Po tretie, vždy e, v tom istom smere my chceme tlačiť na transparentnosť, to je ten prvý návrh smernice o zmene, výmene informácií ohľadne zdaňovania. My sme e, spustili jeden krok, ktorý v, prvej, v prvom čase e, bude predstavený a potom prebehne verejná konzultácia a my chceme tým dosiahnuť, aby transparentnosť sa stala kompatibilnou aj s podnikmi a ich investíciami. A po štvrté, po prvýkrát e, si myslím, že je celkom hodné komisia vypracovala zoznam e, tých krajín, e, v Euró- e, ktoré mimo európske krajiny nespolupracujú. Väčšina z nich už e, vlastne Ehm, to ľutujú a vysvetľujú, že nie sú nekooperatívne a to je veľmi dobrý krok, ktorý nám v budúcnosti uľahčí situáciu a ako náhle sa niektorá krajina z tohto zoznamu dostane do súladu s našimi pravidlami, tak budeme len radi. Takže e, tento list sa pripravuje, jeho publikácia a komisia je ochotná urobiť tento progresívny krok. Sú tam aj iné krajiny, ktoré už majú svoje národné zoznamy a my sme urobili istú syntézu týchto národných zoznamov, akýsi top 30 a teda my navrhujeme taký ambiciózny krok, aby sme prispôsobili vlastne e, tú efektívnosť podnikov 21. storočiu. Thank you very much. Ďakujem pekne, pán Moskovici. A niektorí z vás požiadali o slovo. A nie sme si istí, či bude čas e, na spontánnu rozpravu aj. No ak bude, tak máme vaše mená zapísané. Teraz dám slovo predsedníctvo pánovi Gualtierimu a to je predseda výboru Ekon a budete mať na starosti druhú, druhé kolo tejto diskusie. Uh, Ďakujem Marita. teraz začíname s kolom vystúpení deňových spravdajcov a prvé Prvý má slovo na 1,5 e, minútu v prvom kole každý tieňový spravodajca a najprv Alfred Sanz z skupiny SAD. Ďakujem, pán predseda. Dovolte mi mm, zablahoželať eh, komisii za to, že zjednodušili tento mm, proces a eh, že eh, zavedli tieto odporúčania pre štáty tým, že znižili počet a zvýšili dôveru. V správe sa začína hovoriť, že bol zachovaný rast VU, e ale rozvoj je hlavne krátkodobý a to mi pripomína rozhodnutie MMF tam, ako sa znovu získala konkurencieschopnosť v Európe a to sa e, dosiahlo hlavne prostredníctvom zníženia e, jednotkovej e, ceny práce, ale vieme, aké je naďalej krehky tento vývoj a táto obnova medzi tým tzv. štruktúrne reformy, ktoré majú priniesť tzv. prožnosť v pracovnom trhu, majú vážne sociálne dopady nad rámec účinkov recesie, ktorá znižuje životnú úroveň. Tiež to prinieslo neistotu do života miliónov eh, mladých eh, a tiež eh, sa nepodarilo značne znižiť nezamestnanosť, pretože sa nezvyčil dopyt a mm, to e, verdikt, e, ktorý e, my tomu dávame, nepríjmajú trhy, ale voliči. Posledný rozvoj v Španielsku, Taliansku a Francúzsku ukazuje, že voliči sú menej dojatí z tohoto výsledku. Mnohí občania to zažívajú v každodenných životoch a rozdiely v regiónoch únie, ako napríklad v severe a juhu a prekerná práca, nižší plat a tiež e, neistota na trhu práce stále sú realita v štátoch a e, dokonca niektoré tieto e, odporúčania špecifické pre štáty zdá sa, že si ľudia metú s e, politickou konvergenciou. Teraz politická konvergencia môže byť predčasná a škodlivá vzhľadom na existujúce rozdiely. Nemôžeme dať ľuďom dojem, že e, miesto e, riadenia trhov Európy riadia trhy Takže moja otázka je, či e, by e, bola táto obnova menej e, krehká, keby terajšia dogma sa uplatňovala pružnejšie, aby sa pomohla tým regionom a sociálnym skupinám, ktoré boli najviac postihnuté krízou a tzv. citujem reformami v úvodzovkách. Ďakujem teraz Sofia Ribeiro, EPP. Ďakujem. E, toto sú také prvé závery, že je potrebné väčšie politické úsilie. Skutočne, ak chceme, aby sme mali skutočné ekonomické oživenie, ktoré niektoré indikátory už e, naznačujú, tak je dôležité zamerať sa na zamestnanosť mladých ľudí. Je dôležité, aby sme členské štáty zapojili do vypracúvania opatrení na podporu ekonomického rastu. E, v Portugalsku bola zverejnená štúdia, že všetky pracovné miesta, ktoré boli vytvorené na základe e, podpor, majú menšiu udržateľnosť ako tie pracovné miesta, ktoré vznikli z investícií. E, preto je dôležité, že aby sme, okrem, aby sme podporovali Junckerov program, je potrebné zároveň prijať nevyhnutné štrukturálne reformy a zohľadniť sociálne aspekty a iba vďaka ekonomickému rastu môžeme dať našim spoluobčanom e, lepšie sociálne podmienky a iba skutočným rastom e, zóny euro e, jednotlivé krajiny môžu zdôrazniť svoj rast a znižovať svoje progresívne deficity. Ešte chcem upozorniť na to, že mám obavy, pokiaľ ide o udržateľnosť systémov sociálneho zabezpečenia v niektorých krajinách, vzhľadom na starnutie obyvateľstva a problémy, ktoré tam sú. Vieme, že politické riešenia v oblasti dôchodkov, e, praco, podpor v nezamestnanosti a tak ďalej závislia od špecifických podmienok na národnej úrovni, od sociálneho zabezpečenia a udržateľnosti. Chcela by som vedieť, e, do akej miery je možné toto prepojiť aj so štruktúrálnou rovnováhou. Dovolte mi poslednú oznám, poznámku. Skôr ako odporúčania na papieri e, by bolo dobré e, uvedomiť si, že čísla nemôžu nám, nás viesť tomu, aby sme zabudli na utrpenie e, tisícov obyvateľov Európskej únie, ktorí žijú v ťažkej ekonomickej situácii. My nemôžeme pondelky, e, stredy a piatky e, podporovať e, úsilie členských štátov a potom e, v útorok, e, e, štvrtok a sobotu spomínať negatívne aspekty. So, uh... E, Že nevidím kolega Lukeho, teraz dávam slovo kolegy McIntyre. Ďakujem. Je dobré, keď vidíme pozitívnu správu komisie o Spojenom kráľovstve, kde sa hovorí, že naša ekonomika naďalej rastie, že nezamestnanosť klesá a že zamestnanosť má rásť rýchlo. To sú komis- slova komisie 1,9 Posledné údaje z minulého týždňa to podporujú a ukazujú, že mzdy stúpajú najviac za 7 rokov. 2 milióny ľudí viac pracuje za posledných 5 rokov a potešujúci je rekordný počet žien. Komisia predtým zdôraznila tú skutočnosť, že štrukturálne reformy a pružný trh práce Spojenom kráľovstve má pozitívny vplyv na úroveň zamestnanosti. Minulý mesiac rada ECOFIN v záveroch povedala, že potrebujeme konanie v oblasti politik a odhodlanosť štruktúrálnym reformám vo všetkých členských štátoch, vrátanie vytvárania správnych podmienok pre rast a pracovné miesta. Keď si pozrieme, čo môže spraviť EÚ na pomoc členským štátom, chcem sa spýtať, súhlasíte s tým, že by sa zjednodušila legislatíva a tak by sme vytvorili správne regulačné prostredie pre podniky na tvorbu miest. Konkrétne, myslí si komisia, že ak by sa znížila náročnosť konkrétnych legislatívnych predpisov, by sme dokázali e, mať e, zmenu zahrnutú tak, aby sme e, zmenili náš trh práce. Zoberme si, že 16 28 členských štátoch má opt-out pre smernicu o pracovnom čase. Nemyslí si potom komisia, že možno to je ten právny predpis, ktorý by sme mohli zrušiť, aby sme pomohli členským štátom vytvárať viac a lepších pracovných miest? Ďakujem. Teraz dám slovo podpredsedovi Dombrovskému. Áno. Ďakujem veľmi pekne za tieto otázky. Takže k prvej otázke o, o hospodárskom raste v EÚ a v eurozóne. Áno, vidíme, že oživenie sa posilňuje prognóza je o niečo pozitívnejšia, než bola v zime, ale vidíme, že je to veľmi pomalé oživenie. Hovoríme o 1,5% tento rok v eurozóne a našou úlohou je pracovať na posilnení tohto oživenia. Myslíme si, že ten, tá zmes politik, ktorú máme teraz, spolu s neutrálnym fiskálnym postojom. To je to, čo sme očakávali tento rok. Tak vidíme, že to je ten správny, tá správna zmes politik pre túto situáciu. Pravda je ale aj tá, že máme určité krátkodobé faktory, ktoré podporujú túto situáciu, ako napríklad nižšia cena ropy alebo opatrenia ECB, slabšie euro a to sú veci, ktoré nebudú trvať väčšine, preto musíme využiť toto okno čo najmudrejšie, aby sme riešili štrukturálne problémy v našej ekonomike. Potom sú tu otázky, ktoré sa týkajú nezamestnanosti mládeže. Ako viete, Nezamestnanosť mládeže je jednou z priorit komisie. Chceme to naozaj riešiť, aby sme tu mali efektívnu zamestnanosť. Oznámili sme ďalšie zálohové financovanie pre slovenské štáty, ktoré využívajú te, tento nástroj, aby mohli čo najrychlejšie realizovať opatrenia. A v aj správe predsedníctva sa spomínajú niektoré prvky. A tým sa vraciam k predchádzajúcej otázke, kde máme ten veľký e, prvok konvergencie medzi členskými štátmi v rámci členských štátov. To je určite priorita, aby sa znížili disparity, rozdiely a hovoríme aj o stanovení takých e, hraníc sociálnej ochrany, zabezpečenia. pokiaľ ide o Spojené kráľovstvo, tak máte pravdu, veľmi dobre sa mu darí. A z hľadiska komplexnosti, náročnosti, regulácie, ako viete, komisia začala nedávno iniciatívu Lepšia regulácia a máme aj iniciatívu REFIT, takže naozaj pracujeme na tom, ako máme naše právne predpisy, našu reguláciu zefektívniť Možno, že aj moji kolegovia komisári môžu niečo v tomto smere ešte doplniť. Ďakujem. Takže Marian. Ďakujem veľmi pekne. K pánovi Santovi môžem povedať, odkázať na to, čo práve povedal Valdis. Ideme, alebo chceme ísť smerom minimálne, sociálneho minima pri sociálnej ochrane a chceme väčšiu konvergenciu medzi členskými štátmi. Takže v tomto by som naozaj chcela vyzvať členské štáty, ktoré sú ochotné s nami ísť týmto smerom, aby podporili správu predsedníctva v tomto duchu. Aj predseda parlamentu sa na tom zúčastnil aby sme dosiahli dohodu na európskej úrovni a mohli prehlbiť hospodárskú a menovú úniu, pretože to nám pomôže ísť tým smerom, ktorým chcete ísť aj vy. Pánovi Ribeiro, pani Ribeiro by som chcela povedať, áno, ako môžeme e, zvýšiť udržateľnosť systémov sociálneho zabezpečenia. To je naozaj veľký problém, veľká výzva. Keď si pozrieme tie odporúčania pre konkrétne krajiny, tak je to niečo, čo chceme aj my, aj v tom podporujeme členské štáty. To nie je v našich rukách. My môžeme dať odporúčania členským štátom, ale financovanie realizácie je v rukách členských štátov. A je to dôležitý aspekt odporúčaní pre konkrétne krajiny, lebo udržateľné systémy sociálneho zabezpečenia sú dôležité pre celú Európsku úniu. A preto tak zdôrazňujeme e, oblasť dôchodkov a zdravotnej starostlivosti. A tam zdôrazňujeme naozaj efektívnosť nákladov, pretože niekedy môžete veci zlepšiť a môžete zlepšiť prístup a môžete zväčšiť pokrytie pre tých, ktorí to potrebujú, udržateľnosť dôchodkov, prístup k zdravotnej starostlivosti a primeranosť sú veci, čo kráčajú ruka v ruke. Ešte k pani McIntyre by som chcela odpovedať. Samozrejme, potrebujeme lepšiu reguláciu, možno nie menej, ale menej a viac, to nie sú tie správne výrazy to nehovorí nič o kvalite regulácie. To, čo my potrebujeme, je lepšia regulácia. Preto máme aj komisii tento balík lepšia regulácia, kde sa zaoberáme tým, ako môžeme zlepšiť reguláciu na európskej úrovni. A my dúfame, že členské štáty spravia to isté. Tu chcem tiež hovoriť aj o investičnom balíku pretože ľudia hovoria len o FC, investičnom fonde, ale máme aj tretiu vec, tretí prvok, a to je vytvorenie lepšieho prostredia pre investovanie e, na to, aby ľudia investovali a podniky prekvitali. A spomína sa aj zlepšenie fungovania vnútorného trhu. Aj to je tiež na našom programe a myslím si, že treba sledovať obe strany. Musíme zlepšiť konkurencieschopnosť pozrieť si na šance e, podnikov na to, aby prekvitali a súčasne ale musíme riešiť aj sociálne podmienky a aj tam je priestor na zlepšenie. Ďakujem. A teraz dám slovo pánu Moskovicimu. Iba veľmi stručne sa chcem vrátiť k tomu, čo povedal Valdis e, ku konjunktúre a reformám my sme teraz v období ekonomického oživenia, to je nepopierateľné a to e, poznačuje celé prostredie. Je to cyklické oživenie, ktoré má svoje sprievodné znaky, sú tu ceny energii, nízka miera inflácie, e, nízke ceny surovín a tak ďalej. A my sme samozrejme mysleli a s istými výhradami môžeme vyriešiť aj problém zóny euro. E, tieto uživenia sú veľmi e, solidné, pevné, ale cyklické a, a je možný ich zvrat. To je e, pravidlo. A preto nikto si nemôže myslieť, že tá, toto obdobie v tomto období je možné zastaviť reformy, aby sme prestali podporovať našu ekonomiku. Potenciálny rast zóny euro je oveľa slabší, menej ako 1%, a my sa musíme snažiť zvýšiť túto úroveň prostredníctvom štrukturálnych zmien tak, aby sme dosiahli rozpočtovú konsolidáciu, ktorá by nemala ísť proti rastu, prijať také štrukturálne reformy, ktoré nepôjdu proti rastu a potom tu máme investičný plán, ktorý by mal pomôcť reagovať na hlavné deficity v Európe a to je najmä teda nedostatok investícií. Keď si pozrieme na číselné údaje z predkrízy 15% a vlastne ten typ investícií, tak výsledok je taký, že keby sme takto e, pokračovali ešte 10 rokov, tak naša ekonomika by sa stala ekonomikou druhej triedy. To znamená, že my musíme sa sústrediť e, na tie sektory, ktoré v budúcnosti nás môžu zachrániť. To znamená schváliť Junckerov plán, e, ísť rýchlejšie týmto smerom a teraz môžeme dať slovo pánovi Lukemu. Ďakujem, pán predseda. Budem hovoriť po nemecky a moja otázka je adresovaná pánovi podpredsedovi komisie Dombrovskému. Mám otázky k, eh, k veľkému Spojenému kráľovstvu a Francúzsku. Obe majú veľký deficit, viac ako 3 v prípade Francúzska je to už druhýkrát, čo dostali ďalšiu lehotu na opravu, na odstránenie tohto nadmerného deficitu. Je to druhýkrát v priebehu šiestich rokov a proces prispôsobovania je natiahnutý teraz do roku 2017. V odporúčaniach pre Francúzsko sa hovorí, že to záleží, alebo toto odsunutie záleží na tom, aké efektívne opatrenia príjme Francúzsko. A po 10. júni 2015 sa chce preveriť, či sa tieto opatrenia realizujú. Chcem sa spýtať, pán komisár, aké opatrenia vo Francúzsku začali efektívne realizovať, opatrenia, ktoré odôvodňujú, že by Francúzsko dostalo ďalšiu lehotu na odstránenie nedostatkov nadmerného rozpočtu a prečo mohlo, sa mohlo konštatovať, že vo Veľkej Británii nie sú dostatočné, keď vidíme, že UK je pritom oveľa menej dramatické v oblasti histórie rozpočtového deficitu a má oveľa menej odporúčaní. A prečo teda vo Francúzsku áno a v UK nie? Je možné, že sa používa dvojaký meter a že krajiny, ktoré sú v eurozóne, majú tak povedia povediať za obchádzanie ako krajiny, ktoré v eurozóne nie sú? Ďakujem. Áno, takže teraz ďalším rečníkom je Michal Teurer, Alde. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci, pán podpredseda komisie, pani komisárka Tyson, komisár Moskovici za Alde sa chcem tiež zamerať na odporúčania pre konkrétne krajiny v svojich otázkach. Máme tu otázku záväznosti a súčasne tú otázku do akej miery krajiny, ktoré dostali odporúčania, ich aj realizujú. Veľa sa hovorilo o nedostatku záväznosti na strane členských štátov. Máte pocit, že členské štáty sa už teraz viac angažujú a že si osvojili tieto opatrenia? A aké konkrétne kroky robí komisia, aby toto dosiahla? A druhá otázka je, všetky, alebo tá suma týchto odporúčaní pre konkrétne krajiny vyzerá tak, ako keby sme mali nejaké komplexné plánovanie na európskej úrovni, ktoré prekoná hospodárske problémy. Ale my vieme, že rast veľmi závisí na tom, aby samotná ekonomika vyvíjala produkty, ktoré majú svoje trhy. A takto vzniká otázka, do akej miery môže štátne plánovanie stimulovať alebo vyvolať proces rastu. Ako vidíte súčasnú diskusiu o tom, že kde si silnejšie politické síly myslia, že skôr politický vplyv by mohol vytvoriť pracovné miesta pričom empirická skúsenosť ale ukazuje, že tie ekonomiky sú konkurencieschopnejšie, ktoré sa lepšie dokážu prispôsobiť svetovým trhom. Ďakujem veľmi pekne. Ďalším rečníkom je pani Marian Harkin. Ďakujem. Pán komisár Dombrovský, deň po správe predsedníctva ste povedali, a je to 5 dní od e, správy hospodárskej a sociálnej rady OSN, kde sa hovorí o kompakte e, sociálnych a kultúrnych práv. Všetky e, členské štáty ratifikovali tento dohovor a správa bola o viacerých krajinách vrátane mojej vlasti Irska. Nechcem chodiť do detajlov, ale sa povedalo, že reakcia Irska na krízu bola neprimerane zameraná na inštitucionálne znižovanie verejných výdavkov v oblasti bývania, zdravotnej starostlivosti a podobne a hovorili o dopade najmä na zraniteľné skupiny a potom to od, konkrétne odporúčanie bolo, že treba zabezpečiť, aby úsporné opatrenia boli postupne utlmované, aby došlo k posilneniu práv podľa dohovoru OSN v súlade s pokrokom, ktorý sa dosiahol v Írsku vo vývoji po kríze. Keď si pozrieme odporúčania pre Írsko, sú štyri a to hlavné je využiť e, príležitosti z ekonomických a finančných e, podmienok, aby sa znížil deficit a dlh. Vôbec tu vôbec nie je o znižovaní úsporných opatrení pre najznevýhodnenejších. Ja som robila svoj prieskum a možno nájdeme divergencie medzi týmito dvomi správami EÚ a OSN. Takže mám takúto všeobecnú otázku, keď môžete poukazovať na Írsko. Zohľadňuje komisia záväzky, ktoré už na seba zobrali členské štáty v rámci tohto dohovoru OSN o ľudských právach a e, ste pod vplyvom týchto záväzných dokumentov a záväzkov a ako sa to odráža v odporúčaniach pre konkrétne krajiny. Ďakujem. A teraz dávam slovo ďalšiemu e, rečníkovi, Gigo. Komisári, ďakujem vám za prezentáciu odporúčaní pre konkrétne krajiny. Mám dve poznámky a otázky. V prvom rade v odporúčaniach pre konkrétne krajiny sa v zásade environmentálny rozmer, ktorý je v usmerneniach, je neprítomný. V roku 2014 bolo 8 odporúčaní, kde sa hovorilo o zelenom daňovom posune. Boli potom tri odporúčania, ktoré hovorili o znížení látok škodiacich životnému prostrediu a 17 odporúčaní na posilnenie energetickej účinnosti a posunu smerom k obnoviteľným. V odporúčaniach za rok 2015 je len jedno odporúčanie, ktoré sa zaoberá daňovým posunom nula k škodlivým látkam a nula k energetickej účenosti a obnoviteľných zdrojov. To znamená, celá zelená agenda sa stratila. Vzdali ste sa cieľov 2020 v konkrétnych odporúčaniach pre špecifické krajiny a ja som veľmi sklamaný. Je to v protiklade so slubmi komisie z minulosti. V zásade ste nás zradili, pokiaľ ide o environmentálne ambície. A chcem vedieť prečo. Čo je dôvod? Predsa máme stále dôvody na to, aby sme zazelenili, ozelenili ekonomiku a je to konkurenčne výhodné, zmysluplné. Prečo to tam už nie je? A nakoniec mám stručnú otázku k prezentácii násled, následných krokov na úrovni členských štátov k odporúčaniam, aby sme zistili, či to členské štáty realizovali alebo nie. Aby ste to zistili, máte stále working papers, prečo nemáte ľahký prístup k porovnávacím tabulkám, aby ste videli, či členské štáty berú svoje vlastné rozhodnutia vážne. Ďakujem. Ďakujem, podpredseda Domrovský. S Ďakujem. E, odznelo tu dosť veľa otázok, takže začnem s to prvou a potom Pier určite e, podrobnejšie sa vyjadrí k tým ekonomickým, e, k nadmerným schodkom v Spojenom kráľovstve a Francúzsku a rôznym situáciám, ktoré sú okolo toho. Poprvé, stojí za zmienku, že Spojené kráľovstvo má výnimku z pravidelných e, konaní e, vo veci e, štátnej správy, vlády a možných sankčných mechanizmov. Takže v prípade Spojené kráľovstva, áno, my v zásade príjmame záver, že Spojené kráľovstvo nie prijalo dostatočné kroky, aby riešilo svoj skutočný schodok. No my tam nepostupujeme tou cestou v tom zmysle, že nie sú tu následné konania pre sledovanie situácie. V prípade Francúzska, Francúzsko je súčasťou pravidelného mechanizmu riadenia a ako ste správne povedali, Francúzsko predložilo svoje rozpočtové návrhy do 10. júna a to Francúzsko urobilo a chcem poznamenať, e, že keď sme rozšírili e, tieto platby rok, na rok 2017, tak sme veľmi jasne povedali, že Francúzsko musí robiť viac aj v, na strane daňovej aj strukturálnej reformy a na e, strane e, daňovej musí robiť dodatočnú nápravu o 0,2% za tento rok a toto je zohľadené v v rozhodnutí rady a teraz, e, ako Pierus povedal, my hodnotíme tento návrh Francúzska a to, či je v súlade s odporúčaniami rady a prednesieme našu analýzu vo vhodnom čase. No ešte raz chcem povedať, že jeden dôležitý rozdiel je, že Spojené kráľovstvo má jeden kus istých e, postupov a Francúzsko nemá. Má výnimku. Spojené kráľovstvo má výnimku a Francúzsko nemá výnimku a e, v tom je rozdiel. Ďalej, plnenie odporúčaní špecifických pre štáty a zodpovednosť e, už som povedal, e, že ide o to, ako sa snažíme zlepšiť plnenie odporúčaní pre krajiny a ako e, sa snažíme e, posilniť toto prostredníctvom silného angažovania sa s členskými štátmi a aby sme lepšie chápali obavy členských štátov, aby oni lepšie chápali dôvody, ktoré stojí za našimi odporúčaniami a nakoniec e, dojdeme k vyváženejšiemu riešeniu, ktoré členské štáty môžu prijať a naplniť k tomuto spoločnému plánovaniu ktoré v tom, že všetci sme súčasťou EÚ a máme spoločný trh a hlavne keď sme súčasťou ekonomickej menovej únie a máme spoločnú menu, to spôsobuje potrebu koordinovať isté politiky a to presne robíme v tejto fáze. A k dokumentom OSN. Samozrejme, my berieme do úvahy aj medzinárodný ramec, na ktorom pracujeme a ja som už načrtol, že náš zámer je posilniť sociálny rozmer európskeho semestra. Mariana si povie trošku viac k špecifickej situácii. Ďalej k ekologickému rozmeru Ako som spomenul v úvodných poznámkach, keď používame e, ten zjednodušený prístup, sme znižili počet odporúčaní asi jednu tretinu a krem iného sme uplatnili len jeden princíp, takže my sa nesnažíme e, zdvojiť e, politiky, ktoré sú upravené v iných oblastiach politiky a Mm, je viacero politických rámcov, v ktorých môžeme diskutovať o energetické otázke, vrátane energetické efektivnosti, môžeme diskutovať o otázkach emisie a, a tá skutočnosť, že e, zmizli tie odporúčania špecifické pre štáty. To neznamená, že e, komisia nesleduje tieto témy, ale robíme to v rámci iných rámcov a keď tak robíme a zistíme, že sú tu vážne odchýlky alebo problémy, tak vždy môžeme konkrétne témy opäť nastoliť. No, možno kolegovia môžu k tomu niečo dodať. Iba niekoľko slov na doplnenie Valdisa Najskôr Francúzsko a UK. Je tu e, jedna vec, ktorá je porovnateľná medzi týmito dvoma štátmi a to, že oba e, dostali e, novú lehotu, aby naplnili svoje záväzky voči SGP na rok 2015 a 17. Takže nedá sa povedať, že jeden štát by bol priaznivejšej situáciu ako v inej, pretože je to úplne rovnaká lehota, ako hoci kolega správne povedal, e, že e, Francúz, pre Francúzsko je to už tretíkrát. E, sú tu dva rozdiely. Poprvé, ako každý vie, Spojené kráľovstvo nie je členom eurozóny. To znamená záväzky, ktoré prijalo Spojené kráľovstvo sú menej záväzné ako um, tie, ktoré musí plniť Francúzsko. A dôsledky rozhodnutia sú, nepovedal by som menej dôležité, ale menej záväzné. Sorry. No, e, vy zaobchádzate so Spojeným kráľovstvom prísnejšie. A druhý rozdiel je v tom, že pre Spojené kráľovstvo musíme vydať poz- pozorovanie alebo oznámenie, že nenastali účinné kroky a um, vydali sme v 2009 odporčanie, ktoré hovorí, že Spodné kráľovstvo musí znižiť e, svoj schodok o 0,75% za rok a nebolo tomu tak a preto sme sa vyjadrili, že nenastali účinné kroky a musíme to povedať a e, uviezť nové, novú lehotu. Pre Francúzsko nie je rovnaká situácia, pretože e, počas posledných troch pozorovaní, ktoré sme vydali a posledných troch e, lehôd, Francúzsko nemuselo prijať efektívne kroky a teraz preverujeme, čo sa deje za rok 2015 a to presne urobíme v nasledujúcich dňoch. A to je ten rozdiel. Vy spomínate zmluvy, e, my e, uplatníme SGP a to robíme a to musíme robiť e, s maximálnou objektivitou. Druhá pripomienka pána Tensona je pridelenie vlastníctva a zodpovednosti za odporúčania. Je ťažké merať? Je veľmi ťažké dodržiavať tieto odporúčania. Možno, že je to nízke Nemáme veľmi presvedčivé e, štatistiky, ale čo je isté, že e, e, pokiaľ ide o tie základné externé odporúčania pre členské štáty, tak tým menšia je miera ich rešpektovania. Preto my to chceme postupne vylepšiť a ako som už povedal, a vrátim sa k tomu, čo som povedal o environmentálnej fiskalite, to je oblasť, pre ktorú sme my e, vydali menej odporúčaní, boli to skôr také strategickejšie odporúčania, pričom sme rešpektovali aj otvorenosť a myslím si, že to je našim právom vysvetľovať to viac v národných parlamentoch, e, v jednotlivých národných organizáciách a v Európskom parlamente. Ja si myslím, že takýmto spôsobom môžeme dosiahnuť to, že tieto odporúčania budú lepšie vzdielané i rešpektované. Ďakujem. I rešpektované, ďakujem. Pardon, len som zabudol odpovedať na jednu otázku k tým informáciám ľahkým na posúdenie um, plnenia, alebo tabulkám ľahkým na posúdenie alebo zhodnotenie, ako sa pýtal pán Gigos sú tu v skutočnosti tabulky ľahké na posúdenie alebo zhodnotenie a tie sa volajú VZ správa, VZ správa o plnení e, odporúčaní špecifických pre štát, kde vidíte každé odporúčanie, ktoré je udelené členskému štátu a aký pokrok bol dosiahnutý, či žiadny istý, obmedzený, zásadný alebo plné plnenie aj s obrázkami. Takže sú tu tabulky ľahké pre zhodnotenie a volajú sa ved, e, reports a je ľahké ich pozrieť a posúdiť. Analysis. Prepačte, my sme e, vykonali analýzu, ale nie porovnávacia tabuľka pre všetky členské štáty, ktorú by sme mohli ľahko použiť, aby sme e, kladli tlak na členské štáty no aj splnenie. Tá tabuľka je technická, aj tak vyzerá, preto asi je zle navrhnutá, je to škoda, lebo by bolo ľahšie dať väčší tlak na členské štáty. We will try to make also the table Pokúsime sa urobiť takú tabulku aj pre všetky členské štáty. Určite je to možné a je to v eh, našom záujme a eh, je E, e, dobre mať obraz aj v rámci členského štátu, aj porovnanie medzi členskými štátmi. Ďakujem. Marian chce niečo povedať? Veľmi stručne k tej otázke pani Harkin. Áno, samozrejme, že berieme na e, vedomie naše medzinárodné záväzky, aj spoločné záväzky v oblasti ľudských práv. A musíme aj zohľadňovať realitu a to znamená, že musíme pracovať na troch frontoch súčasne. Rozpočtové oblasti, na tom treba stále robiť, tam sú problémy a chceme to robiť, áno. Potom musíme e, realizovať štruktúrálne reformy, aby boli e, udržateľnejšie, musia byť e, udržateľné do budúcnosti, aby sme mali v budúcnosti lepšiu situáciu. A ako viete, my na tom určite pracujeme teraz. Iste viete, že potrebujeme viac investícií, aby sme sa tam dostali. A po tretie, v našom semestri sa zaoberáme aj ročným rastom z novembra minulého roku. A keď si pozrite konkrétne odporúčania pre krajiny v tých, pre rôzne členské štáty, tak uvidíte, že sú tam konkrétne odporúčania aj pre Írsko tak, aby sa viacej spravilo pre e, tých najzraniteľnejších občanov, aby aj títo dostali šancu, že keď nastane rast, aby sa aj im e, lepšie darilo a aby sa na nich nezabudlo. Thank you. Now... Ďakujem. Patrik Lekiarik, e, skupina GUE. Ďakujem. E, pani komisárka, páni Pán komisár, ďakujem vám za vaše vysvetlenia, ale jedna vec ma veľmi prekvapuje. Nie je situácia akákoľvek? Vždy sú to tie isté odporúčania, ktoré vydávate? A to uniformným spôsobom, vždy proti práci, vždy za rozvoj prekernosti, vždy v prospech verejných alebo privátnych majetkoch a vždy je tam tlak na platy. A práve som si od komisára Piera Moskovici vypočul, že včera tu nebola, nebol žiadny raz a tieto odporúčania boli nevyhnutné a teda úspornosť bola potrebná. Dnes máme rast a aby sme ho neoslabili, treba to ešte zvýšiť. Niečo tu e, nehrá. Nikdy sa nehovorí o veľkých medzinárodných spo- spoločnostiach, ktoré majú obrovské zisky. Nikto tu nehovorí o tom, ako, sa, ako banky e, e, vyzývajú, k, alebo ako vyzývať banky k tomu, aby e, financovali alebo poskytovali úvery na ekologické projekty. A pokiaľ ide o financovanie, tak to je tá istá orientácia. Ja sa nad tým nebudem pozastavovať, ale hneď, hneď skončím, pán predseda. E, my sme iba mali jeden rečnícky čas ešte skôr, ako e, sa pripravila táto správa. Prečo sa neurobila najskôr bilancia aplikácie odporúčaní ohľadne paktu stability za posledné roky, ale z hľadiska ľudí a nielen z makroekonomického hľadiska? Takže by bolo treba namiesto toho, e, že sa nám stále hovorí o e, posilnení ekonomickej a menovej únie, tak by bolo treba hovoriť o sociálnej, ekonomickej, demokratickej a ekologickej únii. Ďakujem, Karima Deli. Ďakujem, vážený pán predseda. E, pani komisárka, pán komisár, ja mám veľmi stručnú otázku vy ste sa skutočne vzdali. I don't know May, may you change place, I, I would suggest. Merci, monsieur. Ďakujem, pán predseda. E, dá pani komisárka, páni komisári, varí ste sa vzdali cieľov redukcie chudoby, ktoré boli stanovené v rámci stratégie Európa 2020? Ak áno, ja som e, skutočne nahnevaná. E, pani komisárka, pani komisári, ako e, chcete konkrétne budovať proti chudobe, redukovať nerovnosti, ktoré narastajú aj v, vo Veľkej Británii, keď nezamestnanosť rastie a najmä keď e, narastá aj číslo ľudí, ktorí zle bývajú. Hovoríte, že špecifické odporúčania sa zredukovali o tretinu. Môžete nás ubezpečiť, že tam existuje nejaký sociálny obsah toho, čo zosta- v tom, čo zostáva? My sme znepokojení, pretože tu vidíme skutočný nedostatok jasne sociálnych odporúčaní my už roky odporúčame v tomto Európskom parlamente štandardy, minimálne sociálne štandardy, minimálny plat, agendu pre Green Job. Pán Moskovici, vy ste hovorili o budúcnosti a ja vám hovorím 21. storočie. To bude storočie e, ekologického a energetického prechodu a budú, aká budúcnosť tohto Green Job je v energetickej efektívnosti, obnoviteľných zdrojoch a tak ďalej. Ako chcete teda dosiahnuť, aby tieto obavy boli obsiahnuté aj v odporúčaniach. Pán Moskovici, vy ste boli ministrom hospodárstva vo Francúzsku a mali ste vynik... Vy ste mali predstavy o rozpočte euro, zóny euro. A čo je s tým dnes? A Môžete tam niečo urobiť, je to naliehavá situácia. Time, otherwise... Mm, musím vás žiadať, aby ste dodržali čas, ináč ostatní nebudú môcť vystúpiť. Takže 1,5 minúty, mám istú toleranciu, ale viac ako 2 minúty nemôžem dať. Marisa Makias. Ďakujem, pán predseda, ďakujem eh, pani komisári za vašu prítomnosť. Ja musím povedať, a začnem jednou poznámkou, pretože vždy, keď počujem o ownerships eh, alebo o privlastnení si odporúčaní, tak to je bizarné spojenie slov a je bizarné, že komisia naďalej e, prikladá význam tomu ownership e, a pritom stále čo robí je, že stále hrozí a vydiera členské štáty, pokiaľ ide o opatrenia, ktoré treba aplikovať aj odporúčania. A nakoniec vidíme to aj na prípade Grécka a ako sa to stalo v iných krajinách v minulosti. Ale keď sa pozrieme na odporúčania, je tu ešte jedna otázka, ktorú považujem za relevantnú. Namiesto toho, aby sme sa snažili riešiť problémy, komisia navrhuje vždy tie isté recepty, nezávisle od výsledkov v minulosti a namiesto toho, aby sa hľadali riešenia, snaží sa vytvárať nové problémy. A tie nové problémy, ktoré teraz sa snažia vynájsť európske inštitúcie, to je udržateľnosť verejného systéma dôchodkov. A to je len za jedným účelom nové škrty. A pritom jediným skutočným problémom udržateľnosti penzií je nezamestnanosť. E, problémy zamestnanosti boli vytvorené tými úspornými programami. Napríklad v Portugalsku je to 500 tisíc e, stratených pracovných miest, 300 tisíc ľudí, ktorí museli opustiť krajinu a oni mali pred sebou svoju kariéru a mohli byť daňovými, e, daňovými poplatníkmi. Takže ja sa pýtam, kedy začnete skutočne hľadať riešenia problémov, ktorých ktoré vy vytvárate na miesto vytvárania nových ďalších problémov, pretože cieľ je vždy ten istý. A pred e, týmto ekonomickým rozvratom, ktorý vidíme v Európskej únii, tak tieto opatrenia vlastne ignorujú, odporúčania e-, e komisie ignorujú makroekonomické pravidlá ale vy berete um, čas iným kolegom. No Roberto, keby ste ma nezastavili, tak som už skončila. Laura Čeva. Grazie, presidente. Komisári. Ďakujem, vážený pán eh, predseda, eh, dáma komisárka, páni komisári. Stále sa to opakujú tie isté historky, stále sa hovorí o fiskálnej konsolidácii, keď sa tieto špecifické E, odporúčania prezentujú. Stimulovať raz ako tak, že vnúcujete škrty a pod sankcie a tak ďalej. Ja si preto kladiem otázku, nie je toto istý druh schizofrénie, e, keď sa snažíme hľadať nejaký spôsob, e, snažiť sa vynájsť kvadratúru kruhu a to absolútnym spôsobom. A pritom sú tu protirečenia. Ja naozaj nechápem, pani Tysen, pretože ja sa naozaj cítim veľmi zle, keď vy hovoríte, že my si môžeme vydýchnuť, pretože teraz nezamestnanosť e, predstavuje 11 až 9 a ale veď to dopadá na občanov, na ľudské bytosti a viete, o koľkých občanoch Európskej únie my hovoríme? Viete, o koľko ľudí tu ide, ktorí e, žijú v neľudskej situácii? Kedy si už konečne uvedomíme, že naša Európa potrebuje radikálnu zmenu a potrebuje predovšetkým jedinú štrukturálnu zmenu a to sú sociálna, to je sociálna ochrana a tu nikto z vás ani raz nezmienil. Všetci hovoríte v iných termínoch. Vy nehovoríte v e, sociálne, vy nehovoríte o ochrane občanov, neodznel tu žiadny návrh, ktorý by garantoval ochranu a dôstojnosť občanov. Now we need to group. Ďakujem. Teraz e, musíme e, zlúčiť druhú skupinu otázok, lebo ináč nebudeme mať čas na ďalších e, rečníkov. Určite komisár bude láskavý, aby to zhrnul do posledného kola odpovede, takže navrhujem e, urobiť piate kolo, nech sa páči. Ďakujem. Čím neskôršie popoludní sme, tým dlhšie príspevky. Ja budem stručný. Pani komisári, najväčšia e, výzva je naozaj nezamestnanosť mládeže a ja zdieľam túto obavu. Naozaj vidíme, že v odporúčaniach pre krajiny z 13. mája nevidíme ale takýto dôraz, ako to bolo v minulosti. Takže chcem sa spýtať aj na skupinu dlhodobo nezamestnaných, pretože to je veľký problém a nevidím tu ten veľký dôraz na túto skupinu a zaujímavé ma, čo mienite v tejto oblasti robiť. Ďakujem. A teraz Tomas Mann. Ďakujem. Myslím si, že táto prvá výmena bola dôležitá na to, aby sme videli, že ide odporúčania pre konkrétne krajiny, možnosti, návrhy, nie sú to žiadne príkazy. Zásada subsidiarity je dodržaná a vyvíjať tlak môžeme potom, keď uvidíme, že budeme, keď použijeme metódu menovať a zahambovať, budeme môcť menovať a nie len zahambovať. Pani Tyson, keď hovoríme že musíme robiť reformy na trhu práce a sociálnych režimoch, tak si myslím, že väčšinou to, čo vidíme, je deregulácia, že sa spochybne to, čo majú členské štáty. To znamená, že všetky tie systémy ochrany, ktoré sa vybudovali, sú ako keby k dispozícii a môže sa na ne útočiť. A po druhé, ako ďaleko sú naše fondy dostatočne prúžne, Zoberme si, keď máme veľkú kvotu predčasne opus, detí predčasne odchádzajúcich zo školy, alebo ak zistíme, že pre iniciatívy mládeže nie je dosť peňazí a niektoré inštitúcie pracujú, máme možnosti nejaké prioritného konania, aby sme tie situácie zmenili a potom na všetkých vždy sa hovorí, že na jednej strane rozpočtová politika úspory, na druhej strane investície, ale to predsa patrí spolu. Ak nemáme dobré rozpočty, tak nemôžeme dosiahnuť rast a tvoriť pracovné miesta. Do akej miery ste pripravení aj ko- e, konkrétne podporovať takúto bilanciu, takúto rovnováhu medzi jedným a druhým? Ďakujem a teraz Gerolf Anemans. Mikrofón, prosím. Ďakujem veľmi pekne. Verujeme veľa času konkrétnym odporúčaniam, aby sme sa zaoberali makroekonomickými nerovnosťami, ale nevy, nerovnováha je vždy zlá, samozrejme pre euro a Takisto sa pozerá aj na to, že treba deficit je zlé, ale zoberme si napríklad Nemecko, čo je pilier, pilier eurozóny a Nemecko má potom horšie výsledky ako Belgicko. To je predsa smiešne, to je e, predsa je smiešné povedať, že Nemecko musí robiť závažné kroky na trhu práce a Belgicko ktoré má veľkú nezamestnanosť, závislosť na rozpočte a nemá dobrú štruktúru trhu práce, nemá dostatočné odporúčania na to. Takže aké štruktúrálne opatrenia prijala belgická vláda v posledných rokoch na základe odporúčaní komisie, mak- a najmä makroekonomické. A chcem sa spýtať, pani komisári, čo chcete spraviť konkrétne pre Belgicko, aby lepšie riešilo Oblast nezamestnanosti mládeže. Ďakujem. Ďakujem. A teraz pán Baláš. Ďakujem. Aby sa tie zodpovedali na štrukturálne problémy európskej ekonomiky a pokiaľ ide o odporúčania pre Francúzsko, flexibilita pracovného trhu, danie spodnikov, reglementácia pracovného trhu, E, to sú také zvyčajné recepty, ale ne, neukázali ste na zvyčajné e, témy, ako sú napríklad vojenské výdavky, demografické otázky, napríklad demografia Francúzska je veľmi odlišná od iných krajín, kde sa 100, 100 tisíce no, detí rodí, ďalej školstvo, Nehovorí sa tam o nerovnostiach, ktoré v Európe neustále narastajú a zdôrazňuje to OECD a Medzinárodný menový fond. Napríklad politika bývania chýba naozaj veľmi kruto. Ďalej sa nič nehovorí o inovačných priemysloch, o ekonomickom prechode a my všetci dobre vieme, že to je budúcnosť. Chcem povedať, že často sa mýlime a tu sa opäť mýlime. Páni komisári, netreba teraz meniť smer. Ďakujem. Thank you. Uh... Ďakujem. Potom máme už len jedného pre spontánnu dis- rozpravu. Pani Sander bola prvá. Ďakujem, pán predseda, pani komisárka. Pani komisár, je pravdou, že dnešná ekonomická konjunktúra je priaznivejšia a rast e, sa vracia, aj keď je ešte slabá, ako to povedal e, komisár Dombrovskis. Tento návrat k rastu má um, taký nerovný dopad na rozličné krajiny Európskej únie a je tu aj rozličný dopad na niektoré kategórie nezamestnaných. Aj to už bolo skonštatované. Existuje ich jeden druh nezamestnaných, ktorý nemá žiadny profit z tohto pozitívneho trendu, z dlhodobého hľadiska, to je všeobecný problém EÚ. A moja otázka je, akú iniciatívu očaká, chce spustiť Európska únia, alebo aké iniciatívy si myslí, že by sme mali, aby sme bojovali proti dlhodobej nezamestnanosti. Takže dávam slovo pánovi Dombrovskovskému. Ďakujem. Pán predseda, pokúsim sa odpovedať na niektoré bloky otázok pretože niektoré z otázok išli tým istým smerom. V prvom rade k otázke sociálnej únie alebo sociálneho, sociálnej ochrany, o ktorej hovorili viacerí poslanci. Ako som už spomenul, vykonávame činnosti tento rok, aby sme posilnili sociálny rozmer európskeho semestra vrátanie lepšieho využitia ukazovateľov, sociálnych ukazovateľov nezamestnanosti v semestri. V tom chceme pokračovať a, spomen, a správa tiež hovorí o iniciatíve konvergencie v, medzi členskými štátmi a v rámci členských štátov, aby sa znížila, ja neviem, riešila chudoba, a stanoví sa e, to minimum sociálnej ochrany. To je niečo, čo sme zatiaľ nemali. To je Social Protection Floor, to je to, o čom hovorím. Pokiaľ ide o správu, tak nesúhlasím s tou formuláciou, že e, vy predstavujete peť, e, správu piatich predsedníctiev. Nie, je to predseda, predseda uh, uh, rady, parlamentu a predsedníctiev, ktorí pracujú na tejto správe, takže to spolupráca viacerých um, inštitúcií. Potom nezamestnanosť, to bola tu na otázka, ktorá zaznela viackrát. A naozaj nezamestnanosť je jedna z našich eh, hlavných oblastí záujmu. Chceme to riešiť prostredníctvom napomáhania ekonomického rastu a rastu pracovných miest, e, aj pomocou aktivačných opatrení, ako je odborné vzdelávanie, celoživotné vzdelávanie a pomocou ďalších sociálnych e, opatrení. A mládež a nezamestnanosť, ako sme povedali, nezamestnanosť mládeže je jedna z našich veľkých priorít a určite Marian k tomuto povie viac. Potom tu bola otázka k štátom eurozóny v porovnaní s Nemeckom. Ja tu nevidím protirečenie, keď hovoríme, že tie členské štáty, maj, ktoré majú fiskálny priestor, ho majú využiť na to, aby podporili rast a investície. A v makroekonomických nerovnostiach máme prahovú hodnotu z HDP a prebytku. E, a keď je toto percento prekročené, tak e, hľadáme dôvody a odporúčanie pre Nemecko je podporovať investície, posilňovať dopytovú stránku ekonomie, ekonomiky v rámci fiskálneho priestoru. A to Nemecko aj robí. Napríklad 10 miliard na investície na 3 roky, 6 miliard na regióny v investíciách, príspevok do Junckerovho investičného plánu Takže reaguje a ide týmto smerom. Tu by som skončil. Ďakujem vám ešte raz za túto príležitosť, že som tu mohol byť a e, porozprávať sa s vami a určite sa ešte stretneme. Ďakujem. Ja som nevidel pána Tajborzaneho, ktorý bol na zozname, pretože ste, som vás nevidel v rámci vašej politickej skupiny. Ospravedlňujem sa, môžem vám dať slovo, ale len na minútu pretože nemáme už viac času. Ďakujem za túto príležitosť. Mám len technickú otázku, ktorú som chcel položiť. Ide o štatistiku zamestnanosti či nezamestnanosti. E, MOB a mnohé ďalšie organizácie majú divnú prax posil, považujú za zamestnaných aj tí, čo pracujú len hodinu v týždni. Alebo napríklad maďarský občan je maďarský zamestnanec, aj keď pracuje v Spojenom kráľovstve. Takže buďte opatrní s týmito štatistikami, lebo inak príjmete zlé rozhodnutia. To som chcel povedať. Ďakujem. Teraz pani komisárka Tisan. Ďakujem, pán predseda. Hovorilo sa o tom, že nejde o ľudí, ale o systém. Ja, nech, ja chcem zopakovať, že celá politika komisie a funkcia komisie sa týka ľudí. Hovoríme o ľuďoch a keď hovoríme o štruktúrálnych reformách, fiskálnej zodpovednosti, väčších investíciách, tak cieľom je vždy to, aby sme zlepšili prostredie pre ľudí, aby ľudia mali viac šanci, aby mali viac E, možnosti sa zamestnať, dobrú, dobré zabezpečenie, lepší príjem, aj dobrú sociálnu ochranu. Potom tu kolegovia v parlamente menovali niektoré ciele, ktoré by sme mali dosiahnuť Niektoré z nich e, môžem povedať, podporiť a povedať, že pracujeme v rámci právneho rámca. Máme totiž zodpovednosť našu a zodpovednosť členských štátov, príslušnosť našu a členských štátov. A tam, kde e, máme naše právomoci, tak tam pracujeme v rámci Európy 2020 a ďalších systémov a snažíme sa podporovať a nechceme E, e, my riadiť iba z Európy, my musíme riešiť mnoho aj spolupráci s členskými štátmi. Potom sa hovorilo, že sa veľa pozornosti venuje oblasti udržateľnosti sociálneho zabezpečenia a že sa nevenuje taká pozornosť dôchodkom a zdravotnej starostlivosti. Tie sú v konkrétnych odporúčaniach pre krajiny a chcem poukázať na to, že pokiaľ ide o udržateľnosť a primeranosť, to je súčasťou, a toho súčasťou sú aj dôchodky. Je to vec, ktoré venujeme naozaj veľkú pozornosť a musia to robiť aj členské štáty, konkrétne výbory aj e, tu spolupracujú s členskými štátmi a reagovali na to a my e, a žiadali o verovanie väčšej pozornosti z našej strany. Áno, a to sme aj urobili. Musíme venovať so- pozornosti sociálnej ochrane nielen dnes, ale aj budúcej e, sociálnej ochrane našich detí musíme zabezpečiť jej udržateľnosť a dostatok prostriedkov v budúcnosti. Potom sa hovorilo, že sa venuje menej pozornosti nezamestnanosti mládeže v konkrétnych odporúčaniach v porovnaní s minulosťou a čo budeme robiť s dlhodobou nezamestnanosťou. Možno sa to zdá, že to tak konkrétne teraz tu nezamestnanosť mládeže nevyskakuje, ale ako som povedala, predfinancovanie garancie záruky pre mládež je to, čo sme zvýšili o 30 To sme nikdy predtým neurobili. Dali sme zálohu členským štátom, aby mohli konkrétne niečo urobiť, aby zabezpečili E, sa, e, aby sa odstránili rozpočtové problémy krajín, ktoré by ich mohli mať pri financovaní projektov, ktoré chceme spustiť. A preto sme získali vašu podporu, aby sme mohli tieto zálohy vyplatiť. Za to sa chcem ešte raz poďakovať, pretože naozaj nezamestnanosť mládeže nám leží na srdci. A pokiaľ ide o nezamestnanosť mládeže, tak na konci roku urobíme zber údajov na úrovni členských štátov a 2016 urobíme dôsledné hodnotenie e, garancie pre mládež. A ak to bude potrebné, tak potom vaše vlády aj parlamenty budú musieť na tom spolupracovať. Musíme totiž vedieť toto dobre zhodnotiť, keď budeme mať strednodobé hodnotenie viacročného finančného rámca a musíme mať peniaze k dispozícii pre nezamestnanosť mladíže, aby sme dokázali, že to, čo sme urobili, e, je veľký rozdiel a peniaze sú dobre využité. Nie sú to len investované peniaze, ale peniaze, ktoré priniesú výsledky. Potom ste sa pýtali ešte na dlhodobú nezamestnanosť, aké tu máme plány. Dlhodobá nezamestnanosť je naozaj veľmi tvrdošinný problém. Vidíme, že pri mládeži došlo k poklesu nezamestnanosti troška. Nie sme nejako nadšení tým, čo tam máme, tých 9 a 11 ale vidíme, a vieme, že každý nezamestnaný je o jedného človeka viacej, ale každý nezamestnaný je priveľa, ale dlhodobá nezamestnanosť je veľmi tvrdošinný problém je to veľmi pomaličky, pomaličky klesá iná nezamestnanosť a dlhodobá zostáva alebo niekde aj rastie. A tu musíme niečo urobiť a preto v najbližších týždňoch, ja dúfam ešte pred letom, prídeme s návrhom na využitie európskych fondov a po, odporúčime členským štátom, aby využili integrovaný balík služieb, aby bola politika adresná pre dlhodobú nezamestnanosť pretože sú to ľudia, ktorí majú mnohé problémy, sociálne problémy s dopravou, s deťmi, so zdravím. To sú ľudia, ktorí sú dlhodobo nezamestnaní a potrebujú integrované služby, e, individuálne sprevádzanie a tu pripravíme odporúčania pre, štát, pre členské štáty. A na záver ešte tomu, čo povedal Thomas Mann že musíme reformovať trh práce, musíme mať aktívnejšiu politiku zamestnanosti a podobne, tak o čo ide? Ide o to, že chceme zmenšiť ochranu ľudí. My sa musíme postarať o to, aby každý mal šancu a musíme stanoviť stop systému, kde sa jedni ochranujú a druhí sú mimo. Nie, nemôžeme mať takéto rozdeľovanie. Aj mladí, aj starí, všetci musia mať šancu a chceme niečo urobiť proti segmentácii trhu, trhu, tak je to práve preto. Musíme mať dobré opatrenia na trhu práce, aby sa každý mohol zúčastniť a začať. Mnohí môžu byť v prekernej situácii. Je mnoho ľudí, čo majú veľké problémy, nevedia začať a preto chceme zmenšiť segmentáciu, mať globálny prístup, aby sme to jednoducho celé zlepšili. Dúfam, pán predseda, že som správne odpovedala. A potom ešte tu bola jedna otázka, e, konkrétne pre Belgicko. My nepracujeme pre Belgicko, my pracujeme pre Európu. My chceme samozrejme, aby sa čísla znižovali v nezamestnanosti. Čím viac sa znižia, tým lepšie. A nechceme hovoriť o stratenej generácii. Robíme všetko preto, a povzbudzujeme členské štáty, ale my máme na starosti európsku politiku pre prilákanie investícií a vytvorenie šanci pre každého. Ďakujem. Ďakujem. A teraz. Je možno, že to vyzerá ako e, náhoda, že teda také nezodpovedateľné otázky, ktoré neboli zodpovedané, predniesli moji e, spolukrajania, pán Jarik. My môžeme vždy mať rôzne definície pre rôzne veci, ale my sa nachádzame v situácii, keď našou hlavnou prioritou je podporovať rast a oživenie, rast a zamestnanosť. E, samozrejme, súčasná konjunktúra dáva iné úlohy terajšej E, komisii na rozdiel od predchádzajúce. My musíme stabilizovať veci v zóne euro. A my sme v situácii, ktorá je iná a máme iný program. Našou prioritou je rast a zamestnanosť. Nechcem tu robiť o tom prejav, ale vy ste uviedli dva príklady toho, čo my nerobíme a ja vám chcem odpovedať, pretože nezdielam vaše stanovisko. Poprvé, e, myslieť na nevyčísliteľné zisky e, nadnárodných spoločností. Keď e, máme tu tento fiskálny plán a o to ide. Ide tu o to, aby nadnárodné spoločnosti prestali unikať pred daňami. Nerobia to všetky, ale existujú také systémy, ktoré im umožňujú hrať sa medzi jednotlivými národnými legislatívami. My chceme bojovať proti agresívnym útok, únikom. A máme na to plán a dúfam, že tento plán bude jednomyselne podporený tu v parlamente. A ja ako jednotlivec predsa e, musím e, vedieť, že keď prispievam na niečo, takže to má zmysel, to je veľmi dôležité. A potom e, mali by sme odstrániť tie také veľmi netransparentné mechanizmy. A ja opakujem, už nechceme mať také podniky, ktoré v Európe získavajú zisk a neplatia dane alebo málo daní platia. E, dane treba platiť tam, kde sa tvorí bohatstvo. Po druhé, investície. Plán Juncker ten má presne tento cieľ investície. Nestačí na to sám, nie je to všeliek, ale chcem pripomenúť, že e, tie štruktúrálne a infraštruktúrálne projekty aj v malých a stredných podnikoch takisto sú časti, ktoré budú mať z toho užitok. Pani Belíma sa ma spýtala na tú kapacitu, ale tá myšlienka o finančnej e, kapacite a o zóne euro, tam Samozrejme sa musíme pozrieť na to, ako na to budeme nahliadať, ale táto myšlienka mi e, pripadá ako myšlienka, ktorá si zaslúži takú hlbšiu diskusiu. Pán Bala sa ma spýtal na rozličné priority. Vy viete v podstate, na čo my pracujeme. Na súrovine a to sú národné reformné programy my e, robíme naše poznámky na základe tých reforiem, ktoré jednotlivé členské štáty spúšťajú. Vo Francúzsku tu máme projekt vlády. Ja som dnes mimo francúzskej politiky, ale k rozpočtu tam nemám žiadne výhrady, takmer. A ja si myslím, že to, čo my robíme, je, že berieme do úvahy E, tie reformy, ktoré francúzska vláda, pre ktoré sa francúzska vláda rozhodla a my navrhujeme istý smer, aby udržala tento smer a to je všetko. I would like to thank... Teraz by som sa chcel poďakovať pánovi podpredsedovi komisie, pánovi Dombrovskisovi, pani Thyssen, aj pánovi Pierovi Moskovicimu za túto veľmi e, plodnú rozpravu s členmi Európskeho parlamentu v správe piatich podpredsedov nájdete návrh, ako prehlbiť a posilniť výmenu názorov medzi komisiou a Európskym parlamentom v priebehu európskeho semestra. Hovorí sa tu aj o tradičnej požiadavke Európskeho parlamentu, teda interinstitucionálnej spolupráci, ktorú treba dodržiavať. Ďalej tu máme implementáciu európskeho e, semestra, kde samozrejme chceme, aby sa zlepšilo riadenie a správa na celoeurópskej úrovni a v tejto chvíli sme svedkami takého nového politického mixu, ktorý pri pripravila a predstavila Európska komisia a už prináša svoje prvé plody. Vidíme, že to začalo oživenie, začal rast a treba sa toho viac držať a v tomto smere naďalej pokračovať. V tejto správe piatich predsedov sa hovorí aj o tom, že je potrebné sústrediť sa na sociálnu dimenziu a to je záväzok, o ktorom táto správa hovorí, no a my na to potrebujeme nové nástroje, ako napríklad neautomatický stabilizátor, o ktorom sa tam hovorí, ale je takisto veľmi dôležité to, že v tejto chvíli už máme nejakú správu, potrebujeme konvergenčné prvky, ktoré posilnia naše riadenie a našu správu a podporia aj ciele európskeho semestra. Ďakujem, že ste tu. E, no, e, náš e, zasadnutie výboru bude pokračovať. Máme dva body na programe a sme radi, že sme mohli tu hostiť toto vypočutie, pretože boj za hospodárstvo je boj za pracovné miesta a preto je to aj správne miesto, aby sme tu konali aj druhé vypočutie. Máme dve minúty prestávku a potom eh, prejdeme na ďalší bod programu.